Ja, darf ich? Genau. Es wäre ganz wichtig, dass wir jetzt gleich anfangen könnten. Bolo by dôležité, aby sme mohli začať hneď s EIB. Pán riaditeľ Kuhn, EIF a BPI e, Francúzsko. vysoko budeme mať e, štyroch rečníkov e, na túto tri e, štvrte hodinu. Vítam tu aj predsedu výboru pre rozpočet, pána Artuiho. Ideme hneď k EIB. Je vous en prie, madame la présidente. So, Herr Kuhn. Herr Kuhn, sind Sie schon sprechbereit? Pán Kuhn, môžete začať uh, hovoriť. Viete, že máte iba 5 minút k dispozícii. Uh, to je trošku málo času na tých 300 priesvitie, ktoré ste si pripravili. Thank you very much. Um, I have the pleasure to introduce briefly. Ďakujem uh, veľmi pekne. Uh, mám uh, tú čest uh, predstaviť Slovensko EIB k navrhovalým eh, regulačným opatreniam. Pripravili sme si prísvitky, neviem, či je možné ich eh, zobraziť. Je to možné? Dobre, tak na chvíľku počkáme. Nemusíte začať s tými všeobecnosťami. Vieme, e, kto ste, vieme, e, čo je EIB, tak začnite prosím e, priamo k tej veci sa vyjadrovať. Dobre, takže začneme na strane 4. Tam ide našu úlohu, pokiaľ ide o rozpočtové záruky a iné mandáty, ktoré máme zo strany EÚ. EIB je najväčším implementátorom európskeho rozpočtu na základe rôznych mandátov, ktoré máme zo strany EÚ, 35 mandátov ich je celkovo až 40 e, miliard eur to predstavuje. E, e, je to v rámci priameho a nepriamého spravovania a našou ambíciou je E, vysokých e, multiplikárov, multiplikátorov to dosiahnuť a za najnižších nákladov pre EÚ. Je dôležité pochopiť, že akákoľvek zmena v legislatíve práve kvôli tomuto množstvu mandátov, ktoré máme, môže mať závažné implikácie na implementáciu. Preto toto berieme veľmi vážne a veľmi starostlivo skúmame všetky navrhované zmeny. Celkovo Ďalšia presvedka, poprosím. Ako môžete vidieť, vnímame sa ako prirodzeného priamého partnera, pokiaľ ide o implementáciu rozpočtových záruk pre iné EU mandáty. Prečo? Pretože sme organizáciou zmluv. V našom DNA sú všetky e politické ciele EU e, zastúpené a Máme vysokokvalitné eh, auditové eh, systémy, eh, ktoré sme vydali na základe. Sme, sme teda jedinou takúto organizáciou, ktorá jednak jednej aplikuje EU ciele a štandardy. Máme na to aj príslušné kontrolné systémy, ktoré, ktoré by zabezpečili úplnú kompatibilitu európskeho rozpočtu. Preto sa vnímame ako prirodzeného partnera Európskej únie, ale takisto preto, že sme takýmto jedinečným e, tvorom, ktorý aplikuje EU štandardy. Sme aj e, jedinečným partnerom pre e, členské štáty, národné podporné organizácie a podobne, ktoré s nami spolupracujú a spoločne implementujeme toto rozmanité portfólio finančných nástrojov. A teraz navrhovaným opatreniam v legislatíve kvôli našej špecifickej úlohe e, e, sa nám veľmi páči vodné ustanovenie 142, ktoré e, uznáva našu expertízu, pokiaľ ide o implementáciu finančných nástrojov v mene Európskej únie. Tiež vítame, vítame tie rôzne zjednodušujúce opatrenia v legislatívnom texte, ako napríklad harmonizáciu Eh, výkazníctva a eh, to, čo sa má zaznamenávať. Hovorí sa tu o, jednoducho, o zjednodušovaní, o harmonizácii. Eh, ne, snažíme sa tu vytvárať administratívnu záťaž, ale iba zabezpečiť potrebnú kontrolu. Sme za zjednodušené povinnosti zverejňovania, obzvlášť pre malé a stredné podniky, nie pre veľké projekty. A po tretie, Tiež vítame, že ak nejaký nový finančný, eh, alebo ak nejaký finančný nástroj EÚ eh, využíva minoritné eh, akcie, treba to zabezpečiť proporciálnu proporčnú aplikáciu a dôležité je aj umožnenie kombinácie SIF a FSI jednoduchšie ex ante hodnotenie a um, podobne toto pod, podporí takéto zjednoduš- kombinovanie. Tiež by som chcel vyjadriť našu e, vďaku za teda e, úspešnú iniciatívu eh, eh, SFIA aj eh, teda v ďalšom období, pretože EIB má také skúsenosti a je taká významná, pokiaľ ide o implementáciu finančných nástrojov EÚ a rozpočtu EÚ. Je extrémne dôležité, aby sme nemenili pravidla hry počas hry, a preto musíme zdôrazniť eh, jeden veľmi dôležitý bod, že je tu potrebná kontinuita určitých pravidel aspoň do konca tohto rozpočtového obdobia. To, to sa zabezpečuje v tomto návrhu a to veľmi vítame. Tiež by sme chceli zdôrazniť, eh, že eh, pokiaľ ide o FCM od EIB v teda rámci rozsahu finančného nariadenia, E, toto sa má, začať uplatňovať až do roku 2020 a vyžaduje to určité zmeny implementácie a možno to veci spomalí a e, môže to mať vplyv na náklady. Sme vďační, že sa to e, nemá začať uplatňovať hneď, ale až od roku 2020. Napriek tomu chceme zdôrazniť, že EIB má určité výhrady k tomu, či je to potrebné Eh, aplikovať to teraz, ale celkový princíp eh, eh, zosúladenia a vytvorenia jednotných pravidel, to je niečo, čo vítame. Predtým, než ukončím môj krátky vstup, chcem povedať, že zdravie, manažment rizik je pre nás veľmi dôležitý. Ehm, tá, tieto úlohy sú tu pre banky, tie majú tie potrebné zručnosti, Ehm, na to, aby to mohli eh, správne vykonávať a zabezpečiť eh, dodržiavanie cieľov tu eh, sa už zastavím, aby sme mali čo najviac priestoru pre zodpovedanie otázok. Ďakujem pekne. Ďakujem. Európsky investičný e, fond teraz nasleduje. Nech sa páči. Pokiaľ ide o EIF, poprosím o prezentáciu, pretože ja by som chcel zdôraznil možnosť e, kombinácie ESIFu a FC na nasledujúcich priesvitkách. Nový článok 38.1 CPR a nový článok 39a IB Vita a e IF e tiež. Prečo je tomu tak? Pretože sa domnievame, že tento nový článok dáva e, možnosť skombinovať ESIF a EFSI a priniesie to pridanú hodnotu tak ESIFu aj EFSI. Veľmi rád zodpoviem na všetky otázky. E, bude to určitý pákový efekt a priniesie to koheznej politike pridanú e, hodnotu tu v e, zelenom okienku na tejto schéme. Budeme za týchto, s týmito prostriedkami môcť prispieť väčšími finančnými prostriedkami k malým a stredne veľkým podnikom. Nasledujúca priesvitka e, tu je iniciatíva malých a stredne veľkých e, podnikov, ktorá e, prebieha vo viacerých členských štátoch a môžeme to isté povedať aj o Bulharsku, Rumunsku, Fínsku, Fínsku Taliansku. E, Španielsku je veľkým e, štátom, ktorý som si to vypichol, Malta a e, malým v období do 2020 sme tu už financovali okolo 35 tisíc malých a stredne veľkých podnikov prostredníctvom tejto iniciatívy. Preto, prečo to spomínam? Pretože je to akýsi spôsob kombinácie, kombinácie zdrojov a 15 mm, mm, e, regiónov španielských e, tiež prispelo. Čiže e, je možná aj táto kombinácia SIVu a EFSI a vidíme, že je veľmi vítaná, prináša pridanú hodnotu kvalitu a nespôsobuje nejakú konkurenciu, schopnosť medzi jednotlivými, konkurenciu medzi jednotlivými finančnými eh, nástrojmi. Eh, v rámci tejto iniciatívy dobre spolupracujú aj národné banky mm, z EIB a, a opäť sa opakujem, je to skutočne pridaná hodnota a, a je to ďalšia, a, a, ďalší doplnok k kohéznej politike. Ďakujem pekne. PPI France, pani Malfej zo stáleho zastúpenia eh, banky v Bruseli. Nech sa páči, máte slovo. Dobrý deň, Laura Mervej. Ja som zo zastúpenia, francúzského zastúpenia v Bruseli. Idem rovno, by som začala slajdom číslo 6 keďže máme málo času. Na úvod k mojej organizácii. Je to verejná investičná banka, ktorá pôsobí vo Francúzsku a má uľahčiť prístup k financovaniu firmám a ekonomický rozvoj Francúzska. BPI France spolupracuje s regionálnou sieťou lokálnych e, kancelárií, čo nám umožňuje mať veľmi konkrétny, intenzívny kontakt e, s aktérmi situ v teréne. Viac ako 15 rokov riadíme európske fondy alebo spravujeme európske fondy na rôznych úrovniach, či už štruktúrálne, pre regióny vo Francúzsku asi 150 miliónov eur z RFD boli zmobilizované v období 2007 až 2013 ako finančný nástroj máme aj skúsenosti s Európskym programom pre centralizované riadenie, s Európskym garančným programom MFIN. Pokiaľ ide o revíziu finančného nariadenia, v súčasnom kontexte, skôr než prídem k našim návrhom, k samotnej revízii používanie európskych fondov, hlavne štrukturálnych v súčasnosti, musí čeliť viacerým výzvam štrukturálne fondy majú problém sa e, rozvíjať alebo používať v teréne finančné nástroje, ktoré mobilizujú štrukturálne fondy, majú tiež problémy s priťahovaním súkromných investorov. A to práve kvôli zložitým pravidlám pri riadení týchto fondov. Revízia Omnibus, kde je revízia finančného nariadenia, ale aj Common Provision Rules, ktoré sú aplikovateľné štrukturálnych fondov, tak tie skutočne vítame. Nebudem opakovať všetky pozitívne body e, tejto revízie. Obmedzím sa na štyri hlavné body, kde by, ktoré sa nám zdajú, že chýbajú v tejto revízii a ktoré by umožnili a uľahčili prístup k štrukturálnym fondom hlavne o finančnom inžinierstve. Prvý bod. Začleniť to, čo mm, nazývame e, znovu získateľné zálohy v finančnom drení. Je to finančný nástroj, ktorý sa mobilizuje vo viacerých členských štátoch aby sa podporovali inovatívne, inovatívne projekty, ktoré teda vo fáze spúšťania. Ide o nástroje vzdelania rizika, ale vo finančnom nariadení v súčasnosti nie sú zadefinované ani v nariadení o štrukturálnych fondoch, ale majú všetky charakteristiky finančného nástroja. Ide o záloha, ktorá sa robí firme a ktorá je e, v prípade úspechu celá návratná a v prípade neúspechu sa dostáva určitá paušálna čiastka. To, že definícia tejto sumy nie je v finančnom nariadení, tak nám bráni používať tento nástroj. A je to o to viacej škoda, že nariadenia, pokiaľ ide o štátnu pomoc v inováciách, sa odvolávajú práve e, na tieto zálohy ako možnosť finančného nástroja. Takže možnosť harmonizácie my navrhujeme explicitne začleniť túto definíciu znovu získateľných záloh do finančného nariadenia a používať definíciu tak, ako je navrhnutá nariadení pre štátnu pomoc. Je tam aj výnimka na kategórie a aj pomoc v prípade výskumu a inovácie. Druhý návrh. Ide o posilnenie právnej istoty finančných sprostredkovateľov. Finanční sprostredkovateľia, ktorí spravujú e, fondy čelia e, problémom v interpretácii právnych predpisov a táto právna neistota stiažuje účinné a jednoduché používanie finančných nástrojov v teréne. A my navrhujeme isté riešenie a síce umožniť týmto sprostredkovateľom a hlavne verejným investičným bankám, ktoré majú verejný mandát riadenia európskych fondov, aby mohli vyhodnocovať alebo homologizovať ich procedúry a postupy riadenia štrukturálnych fondov v Európskej komisii. Mm, Niečo, čo robí EIB bez EFI. Komisia uznáva eh, ich postup, procedúru, aby sa eh, bezpečným spôsobom eh, používali fondy a žiadame o túto možnosť aj pre verejné investičné banky. Tretí návrh. Tie dva prvé návrhy súviseli s finančnými nariadeniami a tie dva ďalšie sú, e, súvisia viac menej priamo so štrukturálnymi fondami. Ide o zjednodušenie podmienok odôvodňovania vo využívaní fondov EZIF v prípade finančného nástroja. Tieto nástroje finančného inžinierstva ten finálny poberateľ e, robí e, určité návratné platby a ide o to, aby sme maximálne uľahčili podmienky zôvodňovania fondov a aby sme sa obmedzili len na kontrolu ex ante e, toho, či je možné vôbec financovať ten, ktorý projekt a obmedzi tiež zber odôvodnení na kontroly ex post, o ktorých toto nariadenie CPR uvažuje. Navrhujeme pozmeňovací návrh, ktorý máte aj na obrazovkách. Ide o to, aby sa sekuritizovali tie podmienky riadenia fondov a aby sme uľahčili prvky zdôvodňovania Samozrejme, po, z toho, že je e, robustná kontrola ex, anta, ex ante čtvrtý návrh. Je to odvolávka na článok 38 CPR, ktorý by mal umožniť riadiacim orgánom o povolovať tým verejným investičným bankám túto možnosť. Veľmi sa tešíme tejto zmene, tohto nového, tomuto novému článku v nariadení CPR. Tu je verzia, o ktorej sa teraz v rade diskutuje. Je e, zoznam kritérií je dosť e, výstižný a kompletný a v predposlednom riadku tam vidíte návrh rady, že by bolo potrebné odôvodňovať používanie štrukturálnych fondov aby to neslúžilo priamo či nepriamo na konkurenčnú činnosť. To je síce možno e, jasné, ale z právneho hľadiska to môže byť nebezpečné, a otázka toho priamého či nepriamého zisku a tam to stiahnutie alebo ten návrh odstrániť tú odvolávku na nepriamu, nepriamy zisk, e, to je zložité, lebo skutočne z operatívneho hľadiska by to vytváralo a vytvára to právnu neistotu a nie je veľmi jasné, čo sa vlastne chápe týmto, touto odvolávkou na nepriamy zisk. A posledný bod. ten článok 38, kde je možná priama selekcia investičných bank, e, bank aby mal retroaktívny účinok, aby sa zabránilo prekažkám v uvádzaní do praxe a toho obdobia, ktoré bude vo viacerých etapách po prijatí, definitívnom prijatí tohto textu. Ďakujem. Ja, danke. Ďakujem. Takže to teda bol hardcore a za komisiu. Nech sa páči. Chcete niečo povedať? Škoda. Takže kto sa hlási o slovo kolega správodajca Richard Ashford a ja stále sme ešte veľmi prekvapení. E, Richard, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem prezentátorom za tie myšlienky, ktoré nám predstavili. Ja som si zaznamenal najmä tie body ohľadne návratných predávkov a sú tam ešte problémy s objasnením. E, e, je to otázka tej kritickej rovnováhy, e, čo teda ešte musíme urobiť, aby to nariadenie bolo e, v poriadku. Musíme odstrániť bariéry, tak aby to bolo priateľné pre používateľov. Zabezpečiť tiež primerané riadenie a kontrolu. Chcem sa vyjadriť k štyrom bodom. Poprvé, vítam pripomienky, ktoré tu odzneli ohľadne prepojenia medzi FC a ESIV. Musím zopakovať ten strach, ktorý e, bol vyjadrený viacerými kolegami v eh, parlamente. Eh, kolegovia chápu tie synergie v rámci eh, manažmentu, ktoré môžu byť dosiahnuté, ale sú tu dva, dve veci financovacích extrémov, tak povediac. Niektoré veci budú extrémne drahé a chápeme tie synergetické efekty, ale nevieme, aké účinné to celé bude nebude. Kolegovia z výboru REGI vyjadrili obavy ohľadne e, využívania tohto zmiešavania, týchto zmiešaných e, financií. K tomu sa vyjadrili určite kolegovia. A potom ešte e, dva také všeobecnejšie body. Po prvé. Hovoríme často o výkonnosti e, e, v rámci rozpočtovania tu v parlamente. Zdá sa mi, že to samotné implikuje e, konflikt. Mne sa zdá, že to najdôležitejšie, o čo sa snažíme dosiahnuť my spravodajci, je zjednodušenie. Zjednodušenie, aby sme nemali dočinenia s obrovskou administratívou a, a, a po druhé e, tá miera e, chybovosti. Tam je naozaj veľmi priame prepojenie medzi komplexnosťou legislatívy a mierou chybovosti. A najväčší problém pre mňa je a pre e, záväzok teda pre našich voličov. A aký dopad bude mať tá správa, ktorú urobíme. Či to bude e, zjednodušenie života pre príjemcov finančnej e, pomoci mm. aby e, to nebola len dlhá, komplexná správa a, a neprinesla žiadne úľavy. Ja som si teda zaznamenal, čo bolo povedané a samozrejme vezmem do úvahy aj ďalšie pripomienky, ktoré prídu v budúcnosti. Ďakujem, pani predsednička, aj ja ďakujem za tieto príspevky prednášajúci. Musím sa ospravedlniť A prišiel som o pár minút neskôr, možno som uh, uh, zameškal ten spájajúci článok e, v tých príspevkoch hneď na začiatku, e, ktorý e, by mi ujasnil, čo sa tým FC skutočne chce dosiahnuť, kde sú tam tie prekrývania v rámci týchto dvoch programov, ako eh, eh, bude tá páka fungovať, keby mi to niekto na príkladoch vedel vysvetliť. Pri všetkej úcte k eh, prednášajúcim a k tej, k tomu výkonu jednotlivých organizácií, ktorý je skutočne určite výborný. Musím povedať, že som už počul množstvo práv. sa e, pohybujú vždy niekde v 10-kilometrovej výške, veľká úroveň abstrakcie. Ja som trochu starý na to, aby som e, sa zúčastnil nejakého kurzu účtovníctva, čiže by som privítal, keby e, veľmi konkrétne mi niekto jednoducho povedal, čo sa dosiahne z EFSI. Mm, rád by som sa nechal presvedčiť, zatiaľ mi tie argumenty nikto nedal, teda, že tieto stanovené ciele, adicionalita a tak ďalej, to vám je všetko známe, aj skutočne dosiahneme. Ehm, Nebol by som ani veľmi nahnevaný, ak by sa zistilo, že e, sme ich nedosiahli, ale bolo by naozaj úprimné aspoň takúto akúsi inventúru si urobiť, lebo takto abstraktne hovoriť, aké je to všetko vynikajúce, teoreticky to všetko je super, nás neprivedie e, ďalej, lebo takto len do detajlov upravujeme, regulujeme všetko bez toho, aby sme sa sústredili na tie konkrétne ciele. Vydávame peniaze, pán pán kolega, e, kolega Rybík. Ďakujem pekne. Myslím si, že to dôležitá diskusia. Ekonomika v Európe e, potrebuje financie a preto je dôležité, aby sme aj v tej miere chybovosti e, dobre rozlišovali, kde sú podvodné úmysly, kde finančné prostriedky boli investované zle, kde došlo ku konkurzu a likvidácii organizácií, kde de facto sa udiali formálne chyby, ktoré sú veľmi eh, komplikované mm, riešiť Eh, tiež by ma zaujímalo, koľko sa eh, finančných prostriedkov minie na právnikov, na eh, poradcov a na správu. Z praxi poznám príklady, kde poradcovia či auditory sú platení od hodín a tam <laughs> samozrejme v takom prípade audit trvá do nekonečna, lebo každá platená hodina pre poradcu je dôležitá. Na druhej strane sú tie malé stredné podniky, ktoré sa k finančným prostriedkom vôbec nedostanú a aby sa vôbec dostali, e, treba žalovať potom sa opäť dostanú na ťah právnici, takže to nie je dobré. Aj mm, vo výbore pre rozpočet sa teda týmto zaoberáme. Zaoberáme sa rozpočtovaním, ktoré by bolo zamerané na dosiahnutie cieľov. Musíme skontrolovať, či tie projekty, ktoré sme financovali, boli naozaj ukončené, či fungujú aj po 5-10 rokoch. Máme tam mnoho nedoriešených, e, tak povediať, stav stavenísk, ktoré sa nám e, rozpadli z rôznych dôvodov. Nebolo možné projekty dokončiť, lebo na právnej úrovni sa e, účastníci nakoniec nedohodli. Preto chcem poprosiť, aby v budúcnosti sme mali možnosť nahliadnúť do nákladov už na výberové konanie, potom realizáciu projektu a potom e, tú údržbu, ten samotný priebeh projektu a finančné prostriedky naň vynaložené, lebo tam sa veľa finančných prostriedkov e, míňa, tam sa nám strácajú projekty, vzniká veľká miera chybovosti a nemáme výsledky. A ja sama by som mala niekoľko otázok ako spravodajkyňa. E, týka sa moja prvá otázka rozsahu pôsobnosti. Je tam e, určitá časť od roku 2020 až e, v účinnosti a preto sa pýtam, prečo to už treba upraviť teraz pre programy, ktoré začnú byť účinné až po roku 2020. A druhá otázka, ktorá časť tých finančných nástrojov, lebo tie sú v rôznych kapitolách upravené, teda najmä v kapitole 2 pod odsekom 1, ktoré majú platiť ešte v tomto priebežnom rozpočtovom období, pretože e, nám to bolo prezentované ako také naliehavé, že chceme ešte, e, že chceme ovplyvniť aj programy, ktoré práve prebiehajú a následná otázka pre Boživo, kto to celé má zrealizovať, lebo to je veľmi ctižiadostivé, je veľmi ambiciozne a áno, um, máte síce pravdu, ak chceme, aby to fungovalo, musíme zmeniť pravidlá v tomto programe, čo znamená, že potrebujeme vedieť, kde tie konkrétne zmeny uh, uh, budú. A potom mám otázku na uh, pani z PP PI s veľmi pekným eh, menom, keby ste eh, nám definíciu avancé récupérable eh, písomne postúpili. Takže to by sme radi mali. Kierom začne potom opäť zástupcovia bank z mm, výbor nemeckých verejných bank. Žiaľ, e, nemohol sa dostaviť zástupca. Jerom? Áno. Ja tiež gratulujem hosťom, ktorí vystúpili, ale my sa snažíme o zjednodušenie. Otázka je, či subjekty naozaj majú návrhy, ktoré zjednodušujú či ten FC a ten Európsky strategický fond, nebolo by možné urobiť nejakú fúziu fondov a zjednodušiť pravidlá. Hovoríte, že aj parlament má určitý podiel zodpovednosti, keď hlasuje o nariadení. Ja si spomínam na isté hlasovanie, ale aj zákonodarcovia máme niekedy tendenciu mm, násobiť komplikácie, pretože keď hlasujeme, myslíme si a tešíme sa, že riešime ten či onaký problém, ale potom aplikovateľnosť e, nezodpovedá vždy našim očakávaniam tak by som si rád vypočul od vás možno kritickejší postoj v súvislosti so všetkými týmito pravidlami keď sme, keď je niekto verejnou bankou, ak nie je niekto nejakou sporiteľňou a tak ďalej, tak e, ak sa to stáva také zložité, tak my skutočne potrebujeme expertizu finančných subjektov, aby sme sa z toho dostali. Ako pochopíte a ako určite viete, my sa snažíme o zjednodušenie a potrebujeme naozaj veľmi kritické poznámky a pripomienky e, z terénu, aby sa nám to podarilo, e, pretože e, tí poberatelia majú pocit, že narážajú na múr, na stenu zložitosti a problémov. Máte pocit, že treba zásadné zjednodušenia alebo len nejaké vylepšenia, alebo tento text je už taký vynikajúci, ale či tie, tento návrh, tak ako je sformulovaný, či sa to prejaví v praxi, v teréne, aby nedošlo k nejakým veľkým rozdielom či vzdialenosťou medzi e, slovami a skutkami. Ako viete, v tomto viacročnom finančnom rámci sa potýkame e, s situáciou, kedy nové e, nástroje ako FC, e, návrh nový návrh trvalo, nástroja pre trvalo udržateľný e, rozvoj e, e, boli predstavené komisiou, keď už viacočný finančný rámec bol schválený a celá štruktúra už bola ustanovená. A bolo to dohodnuté možno z rôznych ekonomických, politických dôvodov a všetci zúčastnení mali trochu problémy pri spôsobe prehlbiť tie rôzne e, pravidla. A návrh e, tohto finančného nariadenia s týmito e, článkami je tiež omnibus a všetko, čo mení nariadenie o spoločných ustanoveniach, je trochu odlišné od tejto situácie. Je tam dvojstupňový prístup. Prvý krok už môžeme implementovať implementovať. Nedôjde k prerušeniu implementácie programu v rámci tohto viacročného finančného rámca. Počuli sme, že väčšina aktérov tieto zmeny víta a do zreteľa sa v, druhoj, v druhom kroku e, vezmu do úvahy všetko, vezmu do, vezme do úvahy všetko, čo sme sa naučili, lekcie, ktoré sme sa naučili a budeme mať vlastne predvídateľný integratívny rámec pre tieto nové rozpočtové e, finančné e, nástroje. Takže to je tá logika toho dvojstupňového e, prístupu. Alebo môžeme teda modifikovať teraz bez mm, nejakých prerušení mm, a to, čo sa bude diať v nasledujúcom e, rámci, teda už teraz budeme mať e, navrhnutý solidný e, základ. Pán Kún, nech sa páči, ďakujem pekne. Ja by som chcel zodpovedať niektoré otázky otázky vítam tú otázku fungovania EFSI a prečo e, tam neboli viaceré podrobné príklady. E, vzhľadom na ten 10-minútový časový rámec, ktorý sme dostali, samozrejme e, všetko nebolo možné poskytnúť podrobné informácie to by bolo príliš e, e, ctižiadostivé, ale samozrejme e, dokážeme a radi to urobíme, vysvetlíme, ako tie ako prínosy môže e, mať EFSI, takže veľmi rád vám tieto informácie poskytnem. Bola tu vznesená ďalšia otázka e, v súvislosti s tým, aké finančné čiastky e, sa míňajú na právnikov, poradcov a tak ďalej, pokiaľ ide o implementáciu týchto nástrojov, to je veľmi dôležitý bod. My sa snažíme minimalizovať tieto náklady, čo možno do najväčšej miery tie právne, mm, právne poradenstvo e, sa snažíme získať in-house, minimalizujeme tiež e, technických e, poradcov, využívame na to našich technických odborníkov in-house a pokiaľ ide o náklady na tie finančné nástroje v porovnaní s tým, čo sa za pomoci nich môže všetko dosiahnuť, je naozaj nie veľké, ak to porovnáte s rozpočtom rozpočtom, e, ktorý e, sa v minulosti využíval na to, aby boli možné tieto e, fondy čerpať. Takže toľko zatiaľ z mojej strany a kolegyni z BP dám slovo, aby odpovedala na ostatné otázky. My si myslíme, že táto revízia by mala harmonizovať pravidlá riadenia správe finančných nástrojov a jednotlivých sektorových finančných projektov EU, aby pravidlá boli koherentnejšie. Pokiaľ ide o tú simplifikáciu alebo zjednodušenie, myslím si, že nejde dostatočne ďaleko. A pragmaticky, ak by som mala odpovedať, navrhujeme zasiahnuť alebo pôsobiť v dvoch etapách. Krátkodobo sme predložili návrhy, ktoré by umožnili odpovedať na tie najnáliahavejšie otázky, hlavne okiaľ ide o zôvodňovanie výdavkov a upresniť maximálne, čo chápeme ako zdôvodnenie výdavkov finančných nástrojov, ktoré mobilizujú štrukturálne fondy. A ďalší návrh pre finančných sprostredkovateľov aby sme homologizovali ich riadiaci a kontrolný postup Európskou komisiou, aby nežili viacej v tej stálej právnej neistote, ktorá im bráni rýchlo a účinne rozvíjať, používať fondy a z dlhodobejšieho hľadiska, čo by sa mohlo urobiť, zásadnejšie zrevidovať ten, ten korpus pravidel finančné nariadenia a nariadenie o štrukturálnych fondoch, aby sa významným spôsobom obmedzil ich objem a aby sa e, naozaj veľmi právne upresnili definície, aby to bolo právne jasnejšie, teda jednoznačne e, obmedziť rozsah toho korpusu ak dovolíte, hovorí pán Arti, ja som pochopil, že BPI dostal mandát od regiónov v niektorých prípadoch. Pridelovať alebo udelovať štrukturálne fondy, je to tak? Mohli by ste opísať operáciu tohto druhu? Ide o súčasné francúzske regionálne rady alebo miestne samozprávy na úrovni regiónov, ktoré nám môžu takýto mandát riadenia zveriť v prípade štrukturálnych fondov. Tieto fondy mobilizujeme prostredníctvom finančných nástrojov, ktoré sme zadefinovali a ktoré navrhujeme regiónom Napríklad, typický príklad to môže byť fond regionálnej záruky, bo garančný, regionálny garančný fond čiastočne je pokrytý e, štrukturálnym fondom RFD a čiastočne je pokrytý e, konkrétnym regiónom, ktorý sa tiež e, e zúčastňuje financovania Takýto fond je riadený na úrovni regiónu našou entitou BPI France a bude e, ručiť e, bankové úvery, ktoré poskytujú celé bankové, všetky bankové subjekty v tomto regióne. V tomto konkrétnom prípade, aké sú požiadavky komisie, čo musíte vy odôvodňovať, aké musíte vydokladovať veci, aby ste dostali takéto regionálne fondy a štrukturálne. Na úvod odpoviem ja, potom nechám kolegyňu Slinguen, ktorá je expertkou v tejto problematike a ona doplní moju odpoveď. V súčasnosti narážame skôr na problém interpretácie textu pretože máme ustanovenia, ktoré máme aj, či už je to v CPR, či už v prípade selekcie eh, BPI France, alebo keď máme procedúru reportingu riadiacim orgánom. A zároveň tam máme aj tú etapu zdôvodňovania výdavkov alebo dokladovania výdavkov. Takže ten celý reťazec je veľmi dlhý a v každej etape potrebujeme vydokladovať, zdôvodniť naše financovanie a vychádza aj z toho, akým spôsobom interpretujeme ten, eh, to nariadenie. tam je práve ten problém, eh, kde naražame na tie rozdielne interpretácie a to obmedzuje v súčasnosti našu možnosť pôsobenia Napríklad národné kontroly, ktoré sa v súčasnosti realizujú, ktoré by mohli byť toho názoru, že istá operácia môže byť financovaná z istého Európskeho fondu v súvislosti s nariadením, ale iný inšpektor v tom istom prípade povie, že, á, že to nie je odôvodnené, že tie odôvodnenia nie sú postačujúce na financovanie EÚ. Takže revízia textov, ktorá by umožnila objasniť e, veľmi presné právnické body a upresnila celý proces a zároveň, aby sme mohli viesť dialog s Európskou komisiou alebo s národnými kontrolnými orgánmi, aby sme mali odpovede na naše otázky. Už len keby sa nám toto podarilo, tak už by to bolo vynikajúce. Kto nám odpovedá? Nikto. No a advokáti majú tiež veľmi rôzne interpretácie, takže nechcú sa v ničom angažovať a komisia nám hovorí, že to je naša zodpovednosť, ako to interpretujeme. Nemáme žiadnu možnosť odvolania či opravného prostriedku. A teda, ako som už hovorila, naozaj upresniť E, tieto úpravy a možno aj budúci viacročný finančný rámec a možnosť e, mať ten proces homologizácie, aby naše procedúry boli homologizované, potvrdené ex ante komisiou, aby nám povedali, áno, vaše postupy, vaše procedúry sú dôveryhodné, a môžete si byť istí, že potom vám neurobíme nejaké iné e, výčitky alebo vám to zastavíme, aby sme sa už predbežne pred spustením projektu nejakým spôsobom sekuritizovali. Ja som predseda výboru pre rozpočet, ospravedlňujem sa, hovorí pán Artur. E, kvôli tejto právnej neistote vás vedie k tomu, že asi musíte veľa brať antidepresív či liekov na utišenie. Donc, mal conseil juridique et anxiolytique. D'accord. Alors, alors, je to tac. Oui, bonjour, Céline Nguyen. Dobrý deň, volám sa Selin Gujen a ja pracujem v BPI a v spolupráci na e, fonde RFD. E, to, čo veľmi obmedzuje pôsobenie tohto fondu vo firmách, neistota a rovnováha medzi auditmi a nákladmi, ktoré umožňa skutočne financovať ich projekty a myslíme si, že e, návrh, aby sa jasne zadefinovali audity, kde sa má akým spôsobom môže zachádzať v prípade toho finančného sprostredkovateľa, tak to by nám ušetrilo aj náklady, aj by nám to objasnilo situáciu a mali by sme, vedeli, mali by sme prehľad o tom, akým spôsobom realizovať tie finančné projekty. Kolega Cela, ďakujem pekne, pani predsednička. To, čo som si práve vypočul, a domnievam sa, že Naši e, partneri z PP a ostatní sú odborníci v tejto oblasti, mi ukazuje, že e, v tomto podpornom období e, vlastne celú otázku aplikácie štrukturálnych fondov ohrozujeme. Ak ľudia so skúsenosťami majú takéto problémy pri implementácii potom eh, chápem eh, tých, ktorí eh, z eh, krajín, kde nemajú ešte skúsenosti s eh, týmito prostriedkami, sa eh, stiažujú a sú zmetení. Takže naozaj veľký stupeň zmetenosti vládne a je potrebné začať aplikovať nový systém pravidiel, aby sa všetko to, čo zamýšľame, docieliť štruktúrálnymi fondami v regiónoch dalo zrealizovať všade tam, kde chceme generovať rast, všade tam, kde chceme e, sa e, postarať o konkurencieschopnosť. Takže tieto dve možnosti investičných činností e, štrukturálne fondy s Európskym fondom pre strategické info, investície. Toto nejako skombinovať. Tento cieľ sa mi zdá byť vzdialenejší než kedykoľvek predtým, ale tie, teda tie systémy sú tak rozdielne, že mi momentálne chýba uh, fantázia, by som si vedel predstaviť, ako to dokážeme eh, nejako združiť a mať odborníkov, ktorí sa v oboch oblastiach tak vyznajú, že to dokážu zvládnuť. Ešte minútku máme, takže sa chcem poďakovať skôr, než pán správodajca Ešvot eh, sa ujme slova. Cesta do pekla je vydlaždená dobrými predsavzatiami. Chcela by som mať viac času, aby sme sa naozaj túto problematikou mohli dopodrobne zaoberať, aby sme si uh, pozreli, čo dáva zmysel aj z našich pozmeňovacích návrhov, čo sa oberá správnym smerom a uh, čo netreba robiť. Takže ďakujem, že ste prišli a kolega Ashford, eh, nech sa páči, máš záverečné slovo. Uh, <coughs> Chairman, just to join with you in thanking Chcem sa e, k vám pridať, aby som poďakoval našim hostiom za ich prezentácie. Musím povedať, e, že e, nás to nechá možnosť viac otázkami než odpovediami. tam mi ukazuje to, koľko veľa práce treba v tejto oblasti ešte odviesť. A či je toho času dosť, ale som veľmi vďačný vám za vaše názory expertov. A ako už povedali kolegovia v minulosti, ak už sami experti majú ťažkosti s týmito nariadeniami, tak eh, otázka aplikácie v členských štátoch eh, eh, tiež musí pokrivkávať. Na tomto teda treba popracovať. Ja tu mám teda otáznikov, či naozaj sa nám podarí docieliť to, o čo sa snažíme. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne. E, ďakujem aj tlmočníkom e, za ten extra čas. Končím zasadnutie.